sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in unserem Ausschuss. Vážené dámy, vážení páni, vítajte v našom výbore. Počkám, pokým všetci budú mať sluchátka. Rozhodla som sa, že výbory budem viesť v mojom materinskom jazyku a možno z času na čas prejdem aj do angličtiny, ale keď jednoducho máme e, ten luxus, že máme tlmočníkov, tak jednoducho budem hovoriť po nemecky. Vážení členovia, vážení hostia, chcela by som predtým, než dám slovo e, nášmu hostovi, pánovi ministrovi za fínske, minister, za fínske predsedníctvo, predtým, než mu teda udelím slovo, e, pánovi Blomkvistovi, tak ešte by som sa chcela spýtať, či e, program dnešný je v poriadku, či nie sú nejaké pripomienky. Ak nie sú pripomienky, môžem prejsť k oznámeniam predsedu. Tu už máme pred sebou zo pár vecí, ktoré by som chcela prečítať. Na zasadnutí 4. septembra 2019 a v následnom písomnom postupe z 10. septembra sa uzhodli koordinátori tohto výboru na týchto veciach dve stanoviska, pokiaľ ide o absolutárium AEG a Európskej komisie za rozpočtový rok 2018, to rozpracujú a spravodajkni za výbor FEM pani Fitzgerald to pridelia, ktorá je zodpovedná za rozpočet v našom výbore. Ďalej stanovisko v podobe listu k správe podvýboru pre ľudské práva a demokraciu vo svete rozpracujú túto tému. A ďalej sme sa uzhodli, e, že prácu na zákonodárnych zložkách z predchádzajúceho obdobia o ženách v dozorných radách a pokiaľ ide o istambulskú dohodu, že to znovu zaradíme do práce. Predseda bola ustanovená Máme teda predsedničku vymenovanú k tejto téme. Zatiaľ čo, pokiaľ ide o tú dohodu z Istanbulu, toto bolo pridelené frakcii EPP a tí si vymenujú spravodajcu. Koordinátori sa ďalej uzhodli, že budeme mať pracovnú skupinu pre AIG, na ktorej sa bude zúčastňovať každá politická skupina. Ďalej, pani Rosa Estaras Feragut má byť členom a pani Chryzoula Zacharopulo má byť zastupujúcim členom vo výbore FEM, pokiaľ ide o implementáciu dohody OSN o právach ľudí s handicapom, budú teda vymenované. A okrem toho pani Eugenia Rodríguez Palo bola vymenovaná za člena petičnej siete, zatiaľ čo vymenovanie zástupcu bolo odročené, pokým nebudú realizované patričné nominácie. A na záver sa uzhodli koordinátori, že budeme mať povolenie na realizáciu dvoch verejných vypočutí pred vypršaním tohto roku. Jedno z nich sa teda bude konať 18. novembra v duchu Medzinárodného dňa pre odstránenie násilia na ženách a ďalšie k začiatkom decembra, pokiaľ ide o Európsku stratégiu zrovnoprávnenia rodov 2020, 2024. Takže vidíte, že mali sme obsažné ko- zasadnutie koordinátorov a týmto by som teda chcela prejsť k bodu číslo 3, to je schválenie zápisníc z júla 2019. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak by som aj tento bod programu teda považovala za vybavený. A týmto sa dostávame k hlavnému bodu, to znamená predsedníctvo. Máme tu dnes ako hostia pána Tomasa Blomkvista, minister Fínska pre e, nordickú spoluprácu a zrovnoprávnenie. Ďakujem za to, že ste prišli takto presne. Ako viete, fínske predsedníctvo sa už pustilo na plné obrátky do práce, takže v plnej miere sa venujú svojej práci. Máme už v pléne sme teda mali možnosť vypočuť si vynikajúci príhovor o tom, že Európska únia za, je založená na hodnotách, je to teda spoločenstvo založené na hodnotách a fínske predsedníctvo sa zhostilo tejto úlohy veľmi vážne a týmto by som teraz dala slovo pánovi ministrovi, aby v úvodných slovách, maximálne teda máte 15 minút, nám sprostredkoval taký prehľad o tejto situácii, a potom dostanete slovo aj vy, ostatní, ale budem dbať na to, na to aby najprv teda dostali slovo koordinátori a potom dostanú možnosť ostatní, aby sa vyjadrili a obrátili sa na fínske predsedníctvo. Takže v tomto duchu ešte raz vítajte medzi nami, vážený pán minister, a teraz by som vás rada požiadala, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem. Vážená pani predsednička, vážené poslanky, vážení poslanci, som veľmi povďačný za to, že ste ma dnes pozvali medzi vás. Ja podobne ako pani predsednička by som tiež rád vystúpil po svojom rodnom jazyku počas svojho úvodného vystúpenia a potom neskôr, keď budem reagovať na vaše otázky využijem možno iný jazyk. Ide o veľmi dôležitý dialog. V prvom rade by som rád za súčasné predsedníctvo rady zdôraznil, že sa veľmi tešíme na konštruktívnu spoluprácu. Chcela by som poblahopriať pani predsedničke podpredsedom, podpredsedníčkam a všetkým poslancom tohto výboru k ich e, zvoleniu. Ja sa teším na pokračovanie našej spolupráce ešte počas fínskeho predsedníctva, ale aj po jeho skončení. Fínska vláda je teda rodová rovnosť je pre fínsku vládu veľkým záväzkom. Rodová rovnosť figuruje v našom programe. Jednotliví ministri, ministerstva podporujú rodovú rovnosť. V našej vláde máme 11 ministeriek, máme že rovnosť príležitosti a rodová rovnosť sú našou prioritou. Venujeme sa programom na, ktoré sa venujú rodovej rovnosti, boju proti násiliu na ženách. Snažíme sa aj o transparentnosť e, v platovej oblasti. Zároveň plánujeme aj zmeny v príslušnej legislatíve v tejto súvislosti máme nastavené určité ciele v súvislosti s rovnosťou. To všetko je samozrejme napojené na príslušné ciele, ktoré si stanovila Európska únia. Máme aj stratégiu pre rodovú rovnosť a snažíme sa aj o e, začlenenie rodového hľadiska do nášho rozpočtu. To je jeden z milníkov, jeden z hlavných e, kameňov našej politiky. Rovnosť príležitostí je spôsob, ako sa priblížiť cieľom predsedníckého tria. Našimi partnermi v triu sú Rumúnsko a Chorvátsko. Hm. Myslím si, že práve v tomto smere je príprava príslušného programu dobrým štartom. Našou prioritou je posilnenie spoločných hodnôt a to, aby bola Európska únia úniou, ktorá bude viac konkurencieschopnejšia, ktorá bude inkluzívnejšia. Chceme byť e, globálnym klimatickým lídrom. Chceme dosiahnuť e, prírezové ciele v oblasti bezpečnosti. Všetky naše priority sú úzko previazané s rozvojom sociálnej dimenzie Európskej únie. Naše priority sú priamo napojené aj na rodovú rovnosť. A to je eh, hlavný predpoklad na to, aby sa nám podarilo dosiahnuť aj ďalšie hlavné ciele. Naše priority sú takisto v súlade s novými usmerneniami Európskej komisie pani von der Leyen už načetla, ako vyzerajú priority novej komisie. Samozrejme, my tieto priority podporujeme a ja som rád, že poprvýkrát máme predsedničku Európskej komisie. Ide o pozitívny signál, pokiaľ ide o politiku v oblasti rodovej rovnosti my, pri, my prirodzene ako predsedníctvo a spolu s ďalšími predsedníctvami budeme komisiu v jej práci podporovať. Budeme sa snažiť o kontinuitu a kontinuitu a pokračovanie v prácach predchádzajúcich predsedníctiev. Všetkým nám ide o vybudovanie, o o budovanie lepšej Európy, ide nám o to, aby sme našli cestu vpred, aby, sme, aby v EÚ panovala dobrá spolupráca medzi všetkými členskými štátmi, aby všetci naši občania mohli pocítiť a mať osoch z toho, že Európa, Európska únia e, je tu pre nich. My sa usilujeme o udržateľnú stratégiu, kde by na jednom z prvých miest figurovala rovnosť pohlavy a ide nám aj o ekonomiku, o to, aby bola v našich členských štátoch dobrá kvalita života. A to je nakoniec aj prioritou novej komisie a bude to mať e, súvis aj s rozvojom sociálnej dimenzie EÚ. Tá ekonomika blahobytu je úzko previazaná na európsky sociálny pilier. A my implementáciu tohto piliera podporujeme. Hospodárstvo blahobytu je niečím, čo prispieva k ekonomickému rastu ruka v ruke s posilňovaním sociálnej dimenzie. Čiže tieto dva piliere musia e, spolupracovať. A práve tu je dôležité mať na pamäti, že rodové hľadisko musí zohrávať dôležitú úlohu v každej oblasti politiky. Našim cieľom je ešte hlbkovejšie integrovať politiku rodovej rovnosti do jednotlivých oblastí európskych politík, najmä ak sa pozrieme na plánovanie po roku 2020. Rodová rovnosť je súčasťou udržateľného rozvoja. Ne, ne, nedosiahneme naše ciele do roku 2030 bez toho, aby bolo rodové hľadisko pevne zakotvené vo všetkých oblastiach politiky. tejto súvislosti sa bude konať konferencia v Helsinkách budúci týždeň. Bude sa venovať práve téme rovnosti pohlaví a podporujeme samozrejme aj prácu OSN v tejto oblasti. E, máme tu e, udrža- ciele udržateľného rozvoja OSN, tu máme už 20 rokov a Tešíme sa na prácu v ďalšom plánovacom období. My sme vyhodnotili prácu, ktorá prebiehla doteraz. To je dôležitá súčasť našej práce a táto práca nám pomáha sa pripraviť na ďalšiu časť procesu, na ďalších 5 rokov. Európska politika v oblasti rodovej rovnosti je samozrejme niečím, na čo sa fínske predsedníctvo zameriava. Náš cieľ je taký, že v decembri by rada mala prijať závery rady k tejto téme a na tom istom zasadnutí prebehne aj diskusi, diskusia k tejto téme s tým, že sa zameriame najmä na rodovú integráciu. Pokiaľ ide o ďalšie dôležité body v súvislosti s rodovou rovnosťou. Nuž, všetkým nám ide o bezpečnú Európu pre všetkých. A dô, ďalším dôležitým krokom je odstránenie rozdielov v platovom odmeňovaní. Ide nám o to, aby vo všetkých členských štátoch boli rovnaké podmienky pre všetkých. Ide nám, ide nám o to, aby sociálny pilier fungoval tak, ako má. Preto podporujeme platovú rovnosť, pretože ak podporíme tento koncept, tak sa nám podarí vyriešiť aj e, medzeru a rozdiely v dôchodkoch. Ďalšou kritickou otázkou je prevencia, respektíve boj proti rodovému násiliu a ochrana obetí. Hneď od samého začiatku e, prác e, v rámci Rady Európy Fínsko podporilo tzv. istambulský dohovor, ktorý je efektívnym nástrojom v boji proti násiliu na ženách. My, my, my nabádame všetky členské štáty, aby podpísali tento dohovor Okrem toho by som rád poukázal aj na jeden trend, ktorý sa tu do budúcna črtá. Ide o technologický vývoj, ktorý pochopiteľne so sebou prináša veľa príležitostí prináša ďalšie možnosti v rámci pracovného trhu, iné pracovné podmienky, lepšie možno, ale zároveň to môže znamenať aj hrozbu pre miesto žien na pracovnom trhu. A práve a to práve predstavuje, pre na, a to práve predstavuje obrovskú výzvu. Často nie sú ženy dostatočne zastúpené e, v technologickej oblasti. Často sú obeťami kyberšikany. A počas nášho predsedníctva pracujeme na príslušnej legislatíve. Snažíme sa podporovať rovnosť príležitostí. Pracujeme ďalej na, smernice, e, na smernici ohľadne žien v správnych radách a vo vysokom manažmente. E, tam ide, ako viete, o rovnosť príležitosti, rodovú rovnosť e, vo veľkých spoločnostiach. Predsednička komisie von der Leyen potvrdila, že túto legislatívu bude naďalej podporovať a my samozrejme budeme túto legislatívu podporovať tiež, ale Ide o smernicu, na ktorej sa pracuje už 11 rokov a napriek úsiliu a rokovaniam sa bohužiaľ e, nepodarilo dospieť k zdarnému záveru a táto práca ovocie nepriniesla. My za, Fínsk, my za Fínsko pochopiteľne urobíme, čo je v našich silách, zorganizujeme diskusie o politickom smerovaní na Rade ministrov v oktobri. Pozrieme sa, ako vyzerá situácia s diskrimináciou. A najväčšou výzvou je samozrejme si povedať, ako vôbec zlepšiť celú situáciu. Tešíme sa na spoluprácu mm, s novou komisiou, tešíme sa na spoluprácu aj s nadchádzajúcimi predsedníctvami, ale naša ale práca, prácu musia vykonať e, všetci spoločne. Pochopiteľne e, svojim dielom musia prispieť aj e, iné, iné, iné subjekty, neštátne subjekty a Budeme pokračovať samozrejme aj v ďalších legislatívnych aktoch. Máme tu smernicu o zrovnovážení pracovného a súkromného života. Cieľom tejto smernice je takisto zrovnoprávnenie mužov a žien. A to takisto predstavuje výzvu mm, na pracoviskách. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a teším sa, teším sa na vaše reakcie, podnety a urobím všetko, čo je v mojich aby som zareagoval na vaše podnety. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister, ďakujem pekne za vašu analýzu úvodnú. Z toho, čo ste povedali, vidíme, že fínske predsedníctvo je veľmi angažované, takže nájdeme asi spoločné slovo. To veľmi pekne obrazne ste to vyjadrili. A preto by som teraz dala slovo, tak ako som to povedala úvodom, dala teraz koordinátorom. EPP nevymenovala nikomu, takže teraz zostane slovo pani Nojcho a potom Semira Rafarela. Nech sa páči. So take the next. No, Oh. Sorry. mache von hier aus. Ich glaube, Sie verstehen mich und herzlichen Dank zu meinem Ďakujem pekne susedovi, že sa so mnou teraz vymenil kvôli mikrofónu. Ďakujem pekne. Ja by som teda takisto sa pripojila k tomu, čo sme počuli. Povedali ste, že genderový mainstreaming nie len vnímate, ale že skutočne sa mu aj venujete. Viaceré oblasti ste spomenuli, v ktorých ženy majú účasť a treba ich vždy zohľadňovať. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, pretože čo nepotrebujeme je predsedníctvo, ktoré si myslí, že máme jednu tému, jedna téma sa odfajkne a tým pádom je téma žien zasa vybavená. Ale treba to vo všetkých oblastiach na tie ženy myslieť, je to v dobrých rukách, myslím si, a treba sa za to poďakovať. Tri body z mojej strany, ktoré sú pre SND veľmi dôležité a takisto mám aj otázku k tomu, ako sa k tomu staviate. Bod 1, už ste to povedali, tá stratégia, potrebujeme stratégiu pre genderovú rovnosť v Európe. Nepotrebujeme ju ako nejaký strategický dokument, ale potrebujeme ju ako strategický dokument, že kto, kedy, čo, kde má urobiť. A teraz je aj otázka na vás, že čo sa teda stane s krajinami, ktoré tieto veci neimplementujú. Sankčné mechanizmy Nemôžu teda fungovať Sankčné mechanizmy jednoducho musia fungovať hlavne vtedy, keď sú aj v rodovej oblasti veľké omily. Hovorili ste o násilnostiach žien, hovorili ste o ochrane obetí. Áno, to je dôležité, ale obeťami teda sú ženy, ktoré už majú takýto, takúto traumu za sebou. Pre nás je však dôležité uvedomiť si, že my sme predmetom násilnosti a keď sa nič neudialo, tak my cítime, že žijeme vo svete, kde sa vnímame ako predmetom takýchto útokov. Takže mňa by zaujímalo, že ako to vnímate vy, pokiaľ ide o ten celkový pocit, že ženy sú jednoducho predmetom takýchto útokov, pretože sú ženy. A tretí bod, reprodukčné práva Viete, že správa prichádza tlak, aby sme výdobytky znovu vzvrátili. Ako sa teda staviate ako fínske predsedníctvo k tomu, keď ide o to, už e, obhájiť to, čo sme si vybojovali v minulosti, aby sme sa nepohli dozadu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Simira Rafaela, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne aj za vašu prezentáciu. Ja som veľmi rada, že rodová rovnosť eh, zohráva dôležitú úlohu v rámci vašich priorít. A pokiaľ ide o ženy v správnych radách, vy ste sa tomu vyjadrili a ja som veľmi rada, že to tu odznelo a presne ako ste povedali, eh, tá smernica je zablokovaná, je dôležité, aby sme sa posunuli trošku vpred a mm, čo sa dá ale urobiť, aby e, došlo k odblokovaniu tejto legislatívy? Aké konkrétne kroky môžete v tomto podniknúť? Je veľmi dôležité naozaj, aby sme pokročili a musíme e, ísť v Európe aj príkladom, pokiaľ ide o pozíciu e, žien vo vysokom manažmente a vo vládach v Holandsku minulý týždeň sme o tom diskutovali a v zásade um, vláda má teraz um, definovať záväzné ciele v tejto oblasti, takže vidíme, že naozaj v Holandsku sa zdá, že dôjde k určitému progresu a ja vás chcem poprosiť, aby ste sa naozaj snažili postúpiť e, dopredu v tejto práci. Pani Knek, ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Pán minister, veľmi pekne ďakujem za vašu prezentáciu. EU ako platforma pre um, politiku je veľmi dôležitá, je to veľmi významné, čo sa deje v iných členských štátoch, čo sa deje mimo EÚ, sa často potom, respektíve odráža skutočnosť, že naše vlády na úrovni EÚ konajú. Našťastie sme dostali správy nedávno ohľadne organizácie alebo organizovania sa do kampaní v boji proti násiliu. Napríklad jednou z takýchto kampaní kampani je e, ženy proti násiliu. Pán minister, ja sa chcem spýtať, ako by ste vy, alebo teda fínske predsedníctvo, využili uvedenú platformu? Ako využite svoj hlas, svoje posolstvo? Ako sa zasadíte za práva v jednotlivých členských štátov? Ako budete hájiť, e, hájiť e, ženy v EÚ aj mimo EÚ. Ďakujem veľmi pekne, pani Anderson. Ja, Herr Minister, vielen Dank für Ihre... Ďakujem pekne, pán minister, ďakujem pekne za vaše slova, bolo to veľmi zaujímavé. Skutočne idete správnym smerom a dá sa to podporiť. Avšak ja tu mám pár otázok. Sú to také detailné otázky ženy v radách. To chcete pretlačiť. Ursula von der Leyen slúbila podporu. Práve ste to povedali. Takže ja sa pýtam, že aké opatrenia ste ochotní prijať na to, aby to bolo nakoniec aj presadené. Možno v tom kontexte, že sú tu niektoré oblasti, kde nie je dosť žien, aby sa do, splnili tie kvóty. A potom ešte ďalšia otázka zrovnoprávnenie, pokiaľ ide o domácu prácu, to chcete takisto presadiť. Mňa by zaujímalo, že aké konkrétne opatrenia chcete spomenúť a mňa by takisto zaujímalo, ako to chcete kontrolovať a presadzovať v tom kontexte, že skutočne to zasahuje do výsostného priestoru rodiny. A na záver, otázka na pani Neuchl, alebo nadviažem na to, čo povedala. Áno, máte pravdu, keď hovoríte to, čo sme vydobili, nemôžeme popustiť. A preto je otázka na vás, pán minister, ako vy hodnotíte tú situáciu ohrozovania žien, ktoré e, vidíme, že tá situácia sa zhoršila, pretože už nie sme ochotní jednoducho tú našu, ten náš priestor, kde máme spoločné hodnoty, napríklad verejná bezpečnosť. Ako to vidíte vy a ako tento problém chcete riešiť na to, aby sme e, podporili tú otázku. Videli sme to aj na Silvestre 2016-15, v Kolíne sme to zažili. Ako teda vy to vidíte prepojené, pokiaľ ide o bezpečnosť, ako k tomu chcete pristúpiť? Ďakujem. Ďakujem. Za EKR nevidím koordinátora. Za GUE ak to tak správne vidím, tak tu takisto nie, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie. Chcem vám poďakovať aj v mene svojich kolegyň vo vzťahu k návrhom otázok zo strany GUE. Nuž nás trápi otázka um, reprodukčných práv a kolegyňa sa už tomu takisto vyjadrila, trápi nás rovnako aj situácia obhajkyň práv žien a obhajkyň, ktoré sa venujú um, obrane environmentálnych práv. A toto všetko vo vzťahu, respektíve zo strany podnikov, ktoré sú mnohé európskymi podnikmi. Potom pokiaľ ide o rovnosť medzi mužmi a ženami, samozrejme tam, tam, ide, tam ide aj o nesúrodé rozdelenie úloh v domácnosti a ešte nás trápi aj existujúci vzťah medzi pašovaním ľudských bytostí a zákonnou prostitúciu. Ja sa chcem opýtať, čo chcete urobiť v tomto smere e, na miestach, kde je prostitúcia regulovaná a kde sa ukázalo, že dochádza k zvýšenému prevádzačstvu, k nižšiemu pasovaniu ľudských bytostí. Ďakujem. Ďakujem pekne, Karin. Mange tak. Uh, en del af de spørgsmål, jeg kunne have stillet, er allerede blevet stillet, så det vil jeg ikke gentage. Jeg deler bekymringen om... Ďakujem pekne som er betydeligt større end, end den ulighed, som der er i løn. Øh, hvad rådet har tænkt sig at gøre med det under jeres formandskab? Je, existuje tu bohužiaľ je problém. Zdá sa, že je tu nejaký technický problém. Ah, Vidím, že dánština nie je zaplánovaná na tomto výbore. Nechala som sa uniesť tou švedštinou a preto som hovorila po dánsky. Pokiaľ ide o medzery a rozdiely v odmenovaní, ako to chcete riešiť a zabezpečiť, aby sme mali dostatok údajov na to, aby sme tu úspešne pokročili. Hovorili ste o istambulskom dohovore. Mnoho členských krajín ho ešte neratifikovalo, šesť z nich sú členmi EÚ. istambulskom dohovore článok 23 psychologické násilie sa špecificky spomína a vieme, že fyzické násilie eh, nasleduje často práve po psychologickom. Zo pár slov k tomu, keby ste povedali. Prepačte ešte raz za nemožnosť tlmočenia. Ďakujem. Eh, žiadny ďalší rečník, predsa len, kolegyňa. Nech sa páči. Ďakujem. Pán minister, rada by som položila v otázku. Vo Francúzsku sa hovorí o femicíde. 109 žien e, e, každoročne zahynie e, rukami ich bývalých alebo bratrancov. Média i vláda, zdá sa, ich to ne, znepokuje ide o to nájsť sa a zorganizovať sa pre riešenia. Rada by som vedela, sú krajiny, ako viete, napríklad Grécko, kde som sa na, narodila, e, kde neexistujú o, o tomto údaje. Tento fenomén, femicíd, čo si o tom myslíte a čo chcete robiť počas vášho predsedníctva? Ďakujem. Ďakujem. Tým pádom E, sme vyčerpali zoznam e, rečníkov. Teraz má zase slovo pán minister Blomqvist. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat edustajat. Ďakujem pekne, dámy a páni. Veľmi pekne ďakujem e, za vaše veľmi zaujímavé komentáre a otázky. Pokúsim sa ich zodpovedať. Otázky, e, všetky kvázi sa dotýkali otázky, e, ktorú často riešime. A bolo tu mnoho otázok. Budem sa snaž- snažil som sa tie otázky spísať si a pokúsim sa teraz odpovedať e, na väčšinu z nich. Poprvé, rodová rovnosť a mainstreaming rodovej rovnosti. Je to základné právo a je to hodnota. Tiež je to nevyhnutný e, predpoklad pre rast a sociálnu kohéziu. My si myslíme, že je dôležité pokračovať práci, aby sme podporovali duálnu stratégiu. Potrebujeme e, stratégiu rodovej rovnosti, ktorá sa bude skladať z opatrení a všeobecných perspektív rodovej rovnosti. To je osobitne dôležité v politikách zamestnanosti, ja som za veľmi intenzívnu spoluprácu medzi parlamentom, radom, radou a komisiou. Ak totiž chceme dosahovať naše ciele v rodovej rovnosti, potrebujeme národné a celoeurópske opatrenia. Európsky parlament e, popracoval e, výrazne na podpore rodovej rovnosti na, s cieľom podporiť e, rozhodovanie na európskej úrovni. Otázka, ktorá tu zaznela, sa týkala stratégie rovnosti. My si myslíme, že stratégia komisie, ktorá je silná a rozhodujúca pre budúce roky, že potrebujeme politický záväzok na implementáciu cieľov rodovej rovnosti, je to veľmi pozitívne. Aby to bolo na programe e, budúcej komisie. Musíme pokračovať v tejto duálnej stratégie s cieľom podporovať mainstreaming. Bude to dobrá báza pre rozvoj našich budúcich politík rodovej rovnosti. Počas fínskeho predsedníctva ministri diskutovali e, v zamestnanosti, e, sociálnych otázkach a spotrebiteľských otázkach v decembri. Nuž a bola tu tiež otázka týkajúca sa násilnosti a e, istambulského dohovoru. Veľmi stručne, už tak toto je e, veľký problém a mohol by som naozaj hovoriť celý zvyšný čas len o tomto. Násilie na ženách je veľmi vážny problém v EÚ. Týka sa to i môjho problému. Je to porušenie ľudských práv a my musíme pracovať v súlade s národnými, medzinárodnými dohovormi vrátane toho istambulského, aby sme predchádzali násiliu na ženách i v rodinách. Odhodlane bojujeme proti rodovému násiliu, využívajúc istambulský dohovor, ako som už bol povedal, Fínsko výrazne podporuje istambulský dohovor. Počas fínskeho predsedníctva by sme radi e, všetky krajiny, ktoré ešte neratifikovali istambulský dohovor, povzbudili, aby tak učinili. Okrem toho by sme radi podporovali to, aby EÚ ratifikovala e, istambulský dohovor aby sa k nemu pridala. A pokiaľ ide o podporu práv e, obetí pri násilných zločinoch, je to veľmi dôležité. E, dôležité sú tu závery, e, e, ktoré chceme riešiť ešte počas nášho predsedníctva moje odpovede sú dosť krátke, ako ste si všimli, pretože mm, bol, tu bolo veľa otázok. Ďalšia sa týkala práv e, dievčat a žien, sexuálnych a reproduktívnych práv tiež. Počas fínskeho predsedníctva to vnímame ako horizontálne stratégie v našich rozvojových stratégiách na základe konsenzu k rozvojovým politikám a prístup, ktorý je založený na právach. Že nám chceme dať práva, e, chceme posilňovať sociálne normy, bojovať proti sociálnym stereotypom, bojovať proti sexuálnemu obťažovaniu, e, takisto potreby e, handicapovaných skupín obyvateľstva sú dôležité. Toto sú naše priority, samozrejme. Bola tu tiež otázka týkajúca sa návrhu e, spojeného s, so zastúpením žien v dozorných radách. To sa pozastavilo od roku 2011. Nuž tak tu prebiehali diskusie v tomto období a e, je pozitívne to, že budúci, e, budúca predsedkynia komisie si myslí, že by to bolo dôležité. Fínsko sa bude snažiť robiť maximum počas svojho predsedníctva. Avšak, úprimne povedané, musím povedať, že tu nebude požia- požadovaná e, väčšina na túto smernicu na pôde rady. Text smernice je pripravený na prijatie na pôde rady, ak budeme vidieť možnosť prijatia. E, my sa, takisto tu bola otázka týkajúca sa bojovníkov dobrovoľných, Eh, obhajcov eh, a bojovníkov za práva žien. Minister zahraničných vecí eh, Fínska zorganizoval stretnutie k situáciu k situácii bojovníkov za práva žien a ako obhajiť ich pozície je to veľmi dôležitá otázka, samozrejme. A my by sme radi diskutovali a podporovali Eh, ich pozíciu. Taktiež zazneli otázky. Eh, ainakin oli, oli kysymys tästä. Minimálne si myslím, že tu bola otázka Eh, pokiaľ išlo o obchodovanie so ženami a prostitúciu, my si myslíme, že by bolo dôležité vnímať obchodovanie so ženami ako formu násilia na ženách pokiaľ ide o rodovo um, motivovanú diskrimináciu. Väčšina obetí obchodovania s ľudskými bytostiami v Európe sú práve ženy a dievčatá. Podporujeme e, koordinátorov, ktorí sa opierajú o smernicu e, o ľudských právach, kde ide o koordináciu práce európskych agentúr, i prácu v členských krajinách, pokiaľ ide o implementáciu smernice. E, samozrejme, že e, je znepokojivé dočítať sa, že Miriam Vasilidu e, teda prečítať si jej správu a, a vidieť štatistiky, ktoré potvrdzujú, že v polovici prípadov obchodovania so ženami že polovička z toho je vlastne sexuálne vykorisťovanie a dve tretiny obetí e, obchodovania boli ženy, takže je to naozaj veľmi e, genderizovaný e, fenomén. Dôležité je zdôrazňovať význam rovnakého odmeňovania a aby EÚ naďalej podporovala rozdiely v mzdách medzi ženami a mužmi a je dôležité, aby EÚ a členské krajiny sa snažili e, znižovať medzeru v odmeňovaní. Pilier sociálnych práv v ďalšom programovom období, no však to je dobrý spôsob to riešenia. Fínsko by rado na dnes nadnášalo tento cieľ v záveroch rady a na konferenciách, ktoré predsedníctvo organizuje. Toto bol môj zámer, minimálne pokryť všetky tieto otázky. Prepačte, ak som e, neodpovedal všetkým a vám. Ďakujem. Ďakujeme naozaj ste, pán minister, veľmi komplexne ste otázky zodpovedali Iste budeme mať i neskôr možnosti počas predsedníctva vymieňať si názory. My vám v tejto súvislosti i nám všetkým želáme veľa úspechov pri implementácii. E, želáme vám veľa úspechov pri e, teda budúcich mesiacoch vašej činnosti. Ďakujem veľmi pekne. So, uh, sehr geehrte Damen und Herren, wir... Dámy a páni, prechádzame k ďalšiemu bodu, menovite k našemu vypočutiu rozhovoru so známymi tvárami pani Edith Bauer a pán Mikkel Gustafsson ide o e, poradný výbor EIGE. Máme tu možnosť po tej e, prezentácii sa obratiť s otázkami na pani Bauer a pána Gustafsona. Poznáte AIG. E, my naposledy sme tu mali budúcu riaditeľku a teraz sa dozvieme, čo to od našich bývalých poslancov, e, ktorí teraz svojimi odbornými znalosťami posilnia radu odborníkov, ktorá je poradným orgánom, ako budete rečniť ladies first alebo men first. Slovo bude mať pán e, Gustafsson najprv a potom pani Bauer, takže v tomto poradí, nech sa páči. Okay. Hej och tack för att vi har Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Teraz by sme e, e, vám radi dali informácie najprv o tom, aký typ e, grémia vlastne máme pred sebou. Nechceme dlho rečniť, je ale aj tak dôležité, aby všetci pochopili, aký typ organizácie zastupujeme akej e, organizácii prináležíme. Ja som veľký zástavca toho, aby sa hovorilo v materinskom jazyku, rád hovorím v švedštine, je to pre mňa dôležité. Avšak, pokiaľ ide o to, že ja by som mal mať e, k prezentáciu, tak je veľmi ťažké, pretože tá prezentácia je v angličtine. Bolo by ťažké e, hovoriť to v švedčine a preto prejdem k angličtine, za čo sa veľmi ospravedlňujem práve švedskej kabíne. we should just uh, briefly... Takže my budeme v stručnosti hovoriť o štyroch veciach. Budeme hovoriť o expertnom fóre, stručnosti organizácie EG a takisto aj o práci EG za rok 2019. Takže poprvé, možno to istotne už viete, ale my v Európskej únii máme 44 agentúr, a jednou z nich je práve agentúra EG, Európsky inštitút pre rodovú rovnosť. Všetky tieto agentúry sú nezávislé a takmer v plnej miere financované z rozpočtu Európskej únie a poskytujú rôzne e, služby, napríklad informácie, poradenskú činnosť a tieto dávajú ďalej členským štátom. A teraz sa dostávame k tomu, že čo vlastne Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, čo to je. Začalo to v roku 2009, keď švedské predsedníctvo alebo Švedsko poukázalo na to, že je tu potreba, aby sme mali agentúru v oblasti rodovej rovnosti. Potom to dosť dlho trvalo. Mali sme tu štúdiu realizovateľnosti a takisto aj Európska rada vlastne navrhla v roku 2004 komisii, že by sa mala začať takáto agentúra a vlastne došlo tu k rozhodnutiu vytvoriť takúto agentúru a to vlastne bolo prijaté v roku 2005. A už v samotnom roku 2006 bolo rozhodnuté, že Vilnius bude hlavným mestom tohto inštitútu a takisto Európska rada a e, parlament prijali nariadenie a rok 2007 vlastne bol rokom, kedy sa už konala a bola ustanovená prvá rada tej, tohto inštitútu. Ako európsky orgán EIG je, sa zodpovedá dvom, e, to znamená riadiacej rade a Európskemu parlamentu. A istotne viete, pretože viacerí z vás pracujú v tejto oblasti, takže viete, že aby tu bola rovnosť medzi ženou a mužom, to je jedna z hlavných hodnot Európskej únie a preto vlastne tá vízia nášho inštitútu je, aby sme mali v tejto otázke skutočne e, pretavené tieto body aj do reality, to je našim cieľom. Takže našou víziou je, že náš inštitút E, by mal byť takým poznatkovým inštitútom, o to nám ide. Štruktúra EG je vo všeobecnosti trojstupňová. Máme tu e, riadiacu radu, máme tu riaditeľa, ktorý má výkonný orgán a potom tu máme fórum expertov a to je taký poradný orgán, preto sme aj my tu medzi vami, pretože vy ste sa rozhodli, že my dvaja budeme pracovať v tejto oblasti. Takže expertné fórum má poradenskú úlohu a je to vlastne poradenský orgán inštitútu. Neviem, či to dokážete aj čítať. Je to skutočne mali, malým napísané, alebo už ja som starý. Je to asi kombinácia oboch vecí a princípom fungovania je poskytovať expertné poznatky v oblasti rodovej rovnosti. A každý členský štát si zvolí jedného člena a jedného náhradníka a Európsky parlament si zvolil dvoch členov a Európska komisia zase zvolila troch členov za jednotlivé organizácie. Expertné fórum má podporovať riaditeľa, pokiaľ ide o zabezpečovanie excelentnosti a nezávislosti pri aktivitách inštitútu a takisto má zabezpečiť aj úzku spoluprácu medzi inštitútom a jednotlivými orgánmi v jednotlivých členských štátov. Zvyčajne sme prepojení s rozličnými zúčastnenými stranami, napríklad Európska rada, Európska komisia, tam je zodpovedná komisia za túto oblasť a takisto hlavne teda DG Justice. Na rade je to predsedníctvo a členské štáty v Európskom parlamente to výbor FEM a ďalšie relevantné výbory, závisiac teda od jednotlivých problémov, ktoré sa riešia. A štruktúra inštitútu, teraz to je dokonca ešte menšie, sa skutočne teším, že to vidím tu na mojom iPade. Takže máme riaditeľa, potom máme tri ďalšie oddelenia, administratívne, rodové, komunikačné, zdrojové a ďalšie. Takže to všetko funguje jednoducho podľa tej štruktúry, ktorú vidíte na priesvitke. Nebudem teraz spomínať všetko, ale v rámci pracovného programu, ktorý je teda z roku 2019, tu máme stanovené štyri kľúčové oblasti, na ktoré sa AIG sústredí. Je to rodový mainstreaming, potom štatistiky, potom násilie rodové a potom e, poznatkový manažment a komunikácie. Istotne Môžete nájsť viac informácií na webovej stránke, na Facebooku a kdekoľvek inde, takže máte možnosť si to pozrieť. Takže toto je to pozadie toho, prečo sme teraz my tu. A my sme zodpovední pred vami, pretože vy ste nás zvolili, aby sme boli členmi toho expertného fóra za Európsky parlament. Nech sa páči, teraz zostane slovo pani Bauerová. Ďakujem pekne. Dovolte mi povedať, že ja sa skutočne teším, že som opäť medzi vami. Ja som bola členom toh, členkou tohto výboru počas 10 rokov a som pyšná, že som počula ministra, keď hovoril o smernici o obchodovaní, boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Ja som bola spravodajkyňou za túto tému. Bola som takisto autorkou a spravodajkyňou za rôzne články a témy a skutočne som pyšná z toho, že to vlastne bola aj pre, že sme tu mali pre legislatívnu správu, pokiaľ ide o rozdiely v platoch medzi ženami a mužmi. Takže takisto som pyšná z toho, že som bola zvolená ako členkou tohto expertného fóra, Skutočne to bolo pre mňa veľkou poctou. Bolo to zaujímavé obdobie. Skutočne sme boli v kolíske, keď sa zakladala táto inštitúcia a táto inštitúcia mala dosť také ťažké začiatky, len si stačí uvedomiť, že za dva roky, iba prvé dva roky tam bola iba sekretárka riaditeľ, nič viac. Čakali sme, takmer 5 rokov na to, aby sme dobudovali tento inštitút a skutočne s uspokojením môžem teraz uviezť, že táto inštitúcia vybudovala a priniesla veľmi dobré výsledky a skutočne výsledky, ktoré si zaslúžia rešpekt a sú to veľké výdobytky. A práve pokiaľ ide o to, že tu máme aj slovenčinu medzi jazykmi, tak by som teraz prešla do slovenčiny, aby som teda dodala pár informácií, pokiaľ ide o expertné fórum. Of working group of... Práve pokiaľ ide o pracovnú skupinu v oblasti rodovej rovnosti. Tento index rovnosti e, rodov je pravdepodobne jedným z e, najväčších úspechov e, tejto inštitúcie. Predstavte si zosúladiť najrôznejšie indikátory. Tých indikátorov vybraných je 31, ktoré, ktoré sú sústredené do, do šiestich domén, ktoré sú práca, peniaze, vedomosti, čas, moc, čo veľmi nerada používam, ale politická sila by som radšej povedala, a zdravie. E, satelity sú, sú e, násilie voči ženám a krížové nerovnosti, tie tzv intersecting inequalities. Samotná úloha e, zostaviť takýto, takýto syntetický index je, je mimoriadne zložité, pretože keď sa dneska pozriete do štatistiky, budete vidieť, že o, o rozdieloch medzi platmi mužov a žien, o gender pay gap sú dva roky staré. To znamená, že to, čo dneska dostanete v zásade o tri týždne bude nový index predstavovaný tu v Bruseli. To, čo budeme vidieť, niekedy sú, sú veľmi, veľmi e, obstarožné e, čísla. Abo si zoberte, zoberte e, čísla, ktoré nepochádzajú zo, z Európskeho štatistického úradu, z Eurostatu, teda nie sú tvrdé dáta, sú tzv. meké dáta pochádzajúce E, z rôznych, e, z rôznych e, prieskumov a výskumov, či už ide napríklad o niektoré indikátory ohľadne zdravia, ktoré zbiera Dublinský inštitút o životných podmienkach, alebo FRA o, o e, násilí voči ženám, e, ktoré máme z roku 2012. A není ani v dohľadne, kedy bude najbližší výskum, teda čísla, ktoré máme niekedy, je veľmi ťažké zosúladiť do aktuálneho, aktuálneho stavu. To, čo, to, čo e, tento e, skutočne veľmi malý stav, veľmi malé osadenstvo tohoto inštitútu robí, je naozaj niekedy, niekedy e, hraničiaci so zázrakom. problémy, problémy e, ktoré vznikajú pri zostavovaní e, e, tohoto indexu každoročne, sú diskutované či už expert fórumom, alebo, alebo sú hĺbšie rozoberané tzv. pracovnou skupinou tohoto expert fóra. Mala som tú česť predsedať tomuto, tejto pracovnej skupine e, tri roky. Teraz sme boli e, znovu zvolení spolu aj, aj s pánom e, Gustafsonom. Rada by som možno na záver spomenula, aká, aké je to dôležité mať takéto syntetické číslo, syntetický ukazovateľ o rovnosti pretože e, väčšinou hovoríme o rovnosti e, a používame vágne pojmy. E, číslo, ktoré vychádza z tohoto syntetického porovnania, dneska Európa, Európska únia vykazuje číslo 66,2 ako index rovnosti, pričom maximum je 100 tie domény sú, sú naozaj rôzne, ale, ale čo je dôležité, sú trendy. E, bolo by, bolo by iluzórne si predstaviť, že všetko ide progresívnym smerom a z roka na rok e, e, sa, sa vylepšujeme. Není to tomu tak. Od roku 2005 napríklad je úpadok, pokiaľ ide o indikátory o, o čase to znamená, že e, to všetko nakoniec vyústiuje do toho, že, že e, v zásade celkový index nenapreduje. E, rozptyl je tiež pomerne veľký, od 50 až po 82. 50 je Grécko, 82 Švédsko E, rada by som spomenula dve veľmi zaujímavé, možno, možno e, až najzaujímavejšie diskuzie e, z uplynulých troch rokov. Jedna bola o násilí na ženách, pretože bola žiadosť, keďže tam je naj, najväčšia nerovnosť. Ten index je 27 Samozrejme, že tam nie je snaha dosiahnuť to, aby bolo rovnaké násilie páchané na mužoch ako na ženách, ale skôr naopak znižovať mieru násilia e, na ženách. E, e, to číslo 27 je naozaj veľmi, veľmi výrazné a, a pokiaľ minister spomenul, že tam je dominancia žien, dokonca, dokonca sa hovorí, že, že pokiaľ ide o násilné činy, je to 90 ku 5 tá diskúzia bola o tom, aby, aby e, tieto čísla boli, boli, zakomponované do hlavného indexu, do hlavného čísla. Prečo to nejde? Jednak preto, že máme čísla, ktoré nie sú longitudinálne, teda e, nedá sa zostavovať časový rad ale z času na čas, e, posledné, prvé a posledné, e, takéto, takýto prieskum celoeurópsky bol, ako som spomenula, v roku 2012. Odvtedy, odvtedy žiaden takýto prieskum neexistuje. Navyše, e, spolahlivosť dát. Spolahlivosť dát je, je mimoriadne vážna otázka. Ak chceme, aby ten index bol rešpektovaný, musí naozaj vychádzať zo spolahlivých dát lenže nie vždy eh, tie dáta merajú to, na čo sa, na čo sa vzťahujú. Najmä v tomto prípade, v prípade eh, násilia, sa ukazuje, že za tým je spústa iných, eh, iných záležitostí, ktoré, ktoré si myslíme, že je to o násilí na, a nakoniec vysvitne, že meriame niečo celkom iného. Napríklad dôveru v polícii, dôveru v justičnom systéme. E, to sú všetko, všetko e, ukazovatele z pozadia, ktoré samozrejme nepoznáme, ale ktoré napokon vedú k enormným e, e rozdielom, pretože ťažko veriť, že vo Švedsku je vyššia miera násilia ako, ako na Balkáne. Ťažko tomu veriť pričom ukazujú, e, čísla ukazujú toto. Lenže za tým je niečo celkom iného. Niekedy teda e, s tými číslami meriame niečo, niečo celkom iného a nie sú, nie sú celkom spolahlivé. Takže tam by sme museli nájsť nejakú korektúru, ale zatiaľ tá korektúra nebola nájdená. Ako by bolo možné zreániť tie čísla? Toto bola veľmi, veľmi ostrá diskusia, pretože chceli sme to dostať do, do, do hlavného ukazovateľa, ale, ale, ukazuje sa, že zatiaľ to nejde, preto je to, preto je to e, zatiaľ, e, zatiaľ v, e, v satelite, teda meriame to zvlášť. Podobne aj, aj s tými e, krížovými, e, inter, je tzv. intersecting e, inequalities, krížovej nerovnosti, ktoré, ktoré idú hĺbšie do problému. E, meria, merajú e, e, zvláštne skupiny podľa, podľa veku, podľa, podľa miesta narodenia. Tu je skryté, skrytá migrácia za týmto lebo nie je zaujímavé či sa niekto narodil v amsterdame alebo, alebo v Budapešti, ale zaujímavé je, či nás sa narodil niekto e, v, e, na teritórii Európskej únie alebo, alebo v tretích krajinách. Tu je zase problém v tom, že ak by sme e, tiež zahrnuli do, do hlavného ukazovateľa, by sme zarátavali nerovnosti dvakrát Takže je spústa e, problémov, ktoré, ktoré e, či už na expert fóre, alebo, alebo v, v tejto pracovnej skupine diskutujeme, ktoré z časti sú politického charakteru, časti sú metodického charakteru, ale, ale v každom prípade sú mimoriadne zaujímavé. Dneska nás môže tešiť, že, e, že tieto ukazovatele sa používajú e, v celej Európe. Ešte donedávna e, veľmi často som sa stretla s tým, že dokonca aj komisia používala údaje, ktoré boli publikované či už OECD, alebo, alebo Svetovým ekonomickým fórom. Myslím si, že, že naozaj je to, je to e, história úspechu tejto, tejto inštitúcie, že dneska, dneska e, táto ich práca je, je vysoko rešpektovaná. A som skutočne rada, že môžeme byť súčasťou tejto práce. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani Bauer, aj pán Gunsavsten, bývalý predseda mimochodom tohto výboru. Teraz by som rada dala vám možnosť položiť otázky. Pani Melchior ako prvá a potom e, ďalšia rečnička, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, ďakujem veľmi pekne za prezentácie. A trošku ma to naplňa obavami, že je problém s údajmi, ktoré majú vstupovať do indexu. Ako sa ubezpečíme, že skutočne získame tie údaje, ktoré potrebujeme? Vidíme, že údaje k násiliu na ženách sú 7 rokov staré z roku 2012. Ja by som si rada vypočula možno viac ešte k tomu, ako by sme mohli ehm, mainstreamovať aktivitu agentúry, ehm, pretože zdá sa, zdá sa, že e, tá práca je trošku oddelená od práce inštitúcií či agentúry. Aby som chcela, aby sme mali viac z práce agentúry, tak aby sme e, získali viac zo zdrojov, ktoré vynakladáme na činnosť agentúry. Ale akým spôsobom by sme mohli ešte túto prácu posunúť? Ďakujem veľmi pekne. Samira. Samira. Ďakujem veľmi pekne za prezentácie dve otázky, ak dovolíte. Poprvé, tej intersekcionalite. Som rada, že ste sa k tomu vyjadrili, ale predsa len by som ešte rada vedela, akým spôsobom sa ubezpečíme, že údaje sú, sú dostatočne dobré, široké na to, aby pokryli konkrétne otázky a že sú dobré na to, aby sme za, ich dobre zacielili na otázky, ktoré sa týkajú žien. Keď hovoríme o ženách, hovoríme o ženách. Áno, ale e, ženy sú rôzne, sme rôzne, čiže je veľmi dôležité, aby sme využívali e, údaje tak, aby sme e, mohli konkretizovať jednotlivé prístupy. E, potom, pokiaľ ide o otázky ohľadne rodového násilia, násilia na ženách, tam teraz e, vidíme, že často online sú ženy zastrašované, e, trpia útokmi. Teda násilie na ženách online bude zrejme e, témou budúcna ďalších nadchádzajúcich rokov. E, čo môžeme preto urobiť k tejto veci z pohľadu výskumu? Ďakujem veľmi pekne, Monika Vener. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Gustafsson a pani Bauer, za to, že ste medzi nás prišli. Rada vás medzi nami, rada vás medzi nami vidím. My sme naozaj počas úplných rokov podporili prácu AIG, pretože my ako poslanci závisíme od dobrých údajov a od vašej podpory. Ja sa naozaj veľmi teším na našu spoluprácu do budúcna. Mám takú konkrétnu otázku, pretože pracujem aj v rámci výboru Budget a Regi. Najmä v rámci výboru Regi, pokiaľ ide o regionálnu politiku a regionálne zdroje, tak nám samozrejme chýbajú dezagregované rodové e, dáta. Um, my sme sa snažili predložiť pozmenujúci návrh v tom zmysle, že potrebujem dizagregované údaje z pohľadu rodov, Mm, z rodového pohľadu. Eh, mož, mohli by ste nám prosím povedať niečo k tomu, akým spôsobom pracujete s regionálnymi údajmi a že či by sme možno mohli dospieť k nejakému pokroku v tejto oblasti? Ďakujem veľmi pekne. Elis a potom Lína. I thought I gave my question time. Nuž, eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem našim hostom za prezentáciu. Rozmýšľam, že ako sa ubezpečiť, že tie údaje, ktoré produkujete, budú v korelované vo vzťahu e, údajov z členských štátov, aby sme všetci nerobili to isté. Ja som zistila, e, že často niečo, na čo sme pracovali my, čo sme skúpali my, e, bolo, bolo niečím, čo už za nás robili v inej krajine a čo sme možno mohli využiť počas našej práce. Čiže, ale nevedeli sme o tom. Ja preto rozmýšľam, že Ehm, ako vnímate vy prácu členských štátov? Ako lepšie využiť to, ehm, čo pripravujete vy? Akým spôsobom lepšie využiť vašu prácu na pôde členských štátov? Ďakujem veľmi pekne, Lína. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať k tomu, čo tu odznelo. Myslím, že problém je trošku aj na strane Eurostatu. To, čo oni, oni robia v rámci rodovej štatistiky, tak oni to rozdeľujú viac menej podľa pohlavia um, a my, nám chýba tá, to roz, ďalšie rozčlenenie, tá tá, tá disagregácia, aby sme sa dopracovali k určitej intersekcionalite, a mm, myslím, že niektoré z tých hlavných úl e, nástrojov, ktoré máme, aby sme napríklad zmerali neplatenú prácu, aby sme zmerali nerovnosť v tomto prípade alebo ne, nerovnaké odmeňovanie. Toto, mm, toto nie je e, niečím, čo by sme riešili v súvislosti s temporalitou a mali by sme. Takže ja ja si myslím, že by sme mali spolupracovať aj s Eurostatom a mali by sme presvedčiť Eurostat, aby aj oni boli zastúpení na Medzinárodnom fóre pre rodovú štatistiku v rámci OSN. A e, Viete, že za uplynulých 15 rokov sa konalo 7 takýchto fór a pokiaľ ja viem, tak e, Eurostat sa na týchto fórach nezúčastnil a tam, tam to nabáda k tomu, že možno by sme mali e, zatlačiť na Eurostat, ak naozaj chceme nájsť riešenie tohto problému. Takže veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Rosa Ferragut a potom Maria Neuchon. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Eh, vítam vás eh, medzi nami späť. Eh, teším, teším sa, že sa opäť vidíme. Moja otázka sa týka dvoch tém. Zdá sa, že pokiaľ ide o tému násilia online, Môžete nám k tomu niečo povedať? Ja viem, že je, existuje určitá štúdia. E, zdá sa, zdá sa, že že sú tu určité údaje ohľadne e, kybernetickej šikany alebo ohľadne ďalšej šikany zahambovania a podobne. A potom e, Chcem sa spýtať, či máte konkrétne údaje na členský štát ohľadne rodového hľadiska a postihnutia. Takže to by ma zaujímalo. Ďakujem veľmi pekne. Äh, Ďakujem pekne za vaše äh, úvahy. Vidíme každý rok pri rozpočte, že tieto práce považujeme za veľmi dôležité v vašej agentúry. Pred desiatimi, piatimi rokmi nám e, postačovali údaje na to, aby sme vedecky dokázali argumentovať a podporiť tie argumenty, ale teraz potrebujeme ešte i, i druhý typ údajov, také, ktoré dokážu e, odporovať fake news. To je taký druhý typ konania. Pre mňa je dôležité vedieť, do akej miery vy konkrétne v Európe e, bojujete proti vedome šíreným fake news. Napríklad, uvedem príklad, stále sa hovorí, že len od príchodu utečencov je tu násilie na, na ženách. To je ale 100% hlúposť, pretože pred 30 rokmi som pracovala na téme násilie na ženách a takisto vraždy z octi. Takisto nesúvisí s tým, že by to bolo len u tých, ktorí údajne majú tmavú pleť. E, takéto e, E, vraždy z ako sa e, v Nemecku označujú, sa týkajú celkom normálnych Nem, e, Nemcov. Na jednej strane by tu mali byť teda štatistiky na podporu argumentácie, ale na druhej strane by mo, vaša práca mohla byť pripraviť štatistiky, aby sa určité argumentácie naozaj jasne potlačili. To je veľmi dôležité pri tých fake news. Ähm, Ďakujem, kým dám slovo znova obom rečníkom. Ešte predsa len? Ešte pani Andersen by chcela položiť otázku. Teda aj ostatní, ktorí chcete ešte položiť otázku, hláste sa prosím teraz. V tej súvislosti e, e, doplňujúca otázka. Práve sa, ste sa prekvapene pýtali, že to nasi na ženách v Švédsku, ak som si to dobre zapísala, by malo byť vyššie než na balkanských krajinách. Mňa by zaujímalo, z akých dôvodov to vyplýva. Inak e, môžem len povedať, že áno, násilie na ženách bolo vždy na západe Európy, ovšem doteraz to nebolo na programe, nediskutovalo sa to, v princípe sa muselo e, s tým rátať každú chvíľu. Ide o kvantitu útokov, útokov na ženy. Kým dám teda tá slovo pani Baver a pánovi Gustafsonovi, ešte e, veľká chvála na komunálnej úrovni, na národnej úrovni, v rôznych európskych krajinách som začula jednu vec, a to je práca AIG a spôsobom, akým pripravujú údaje, že je to veľká pomoc, veľká pomocka v mnohých krajinách, v krajinách, ktoré tieto údaje nedokážu tak ľahko zhromaždiť. Nie je to len európska úloha, ktorá sa tu plní, ale národná, komunálna úloha. A do tej miery si myslím, že sa dajú tu zabiť jednou ranou viaceré muchy, alebo pozitívnejšie povedané, jednoducho sa na národnej a komunálnej úrovni posunúť aj ďalej. Hlavne aj dobrá e, spolupráca medzi Dublinskou e, agentúrou, agentúrou pre základné práva a vami. Moja otázka teda teraz je, e, tá súvisí s vašou budúcou prácou. Čo ešte budete naviac potrebovať? Čo z vašej strany je ešte potrebné? Čo viac ešte potrebujete? <laughs> Kto by chcel sa ujať slova poprvýkrát? Teraz možno naopak, pani Bauer. Thank you so much. Thank you for... Veľmi pekne ďakujem za veľa zaujímavých, veľmi zaujímavých otázok. Možno, že začnem e, s tým mainstreamovaním práce našej agentúry. Musím povedať, že máme naozaj obrovskú vedomostnú základňu, je vám k dispozícii, využívajte ju. Bude to vynikajúca príležitosť aj na to, aby e, ste boli v kontakte s EIG a s výsledkami jeho práce 15. októbra bude spustený nový index, index rodovej rovnosti tu v Bruseli. Tento rok sa budeme zameriavať na zrovnoprávnenie pracovného a súkromného života. Ja som si istá, že sa dozviete veľa nových poznatkov k tejto téme. Nuža, pokiaľ ide o spoľahlivosť údajov a ich dostupnosť, viete, že pre mňa bolo pomerne prekvapením, eh, že pokiaľ ide o každú štatistík a štat, napríklad štatistiku e, platových medzier, tak tam existujú určité krajiny, ktoré zaobchádzajú s týmito údajmi, e, ako by zaobchádzali so súkromnými údajmi. Jednoducho tieto údaje nezverejňujú. Situácia sa v jednotlivých krajinách preto rôzni. Aj pokiaľ ide o jednotlivé definície. Máte úplnú pravdu v tom, že tá definícia znieje v každom, môže znieť v každom prípade úplne inak, najmä v oblasti násilia. Čo je potrebné vedieť, všetky kolektívne údaje Eurostatu vychádzajú z rovnakej metodiky. To znamená, že pokiaľ ide o údaje Eurostatu, tak tie sú naozaj, povedzme, spoľahlivé, ale s tým, že e, neberieme do úvahy slávne slova Churchilla, čo som si nepripravil, to nie je spolahlivé. Čo som si nepripravil, ja sám to nie je spolahlivé, ale ja som naozaj presvedčená, že údaje prichádzajúce od Eurostatu sú spolahlivé teraz odznela tá dobrá správa, ale pre EG to nie je až taká dobrá správa, ale pokiaľ ide o európsku štatistiku, tak e, dobrou správou je, že jedno, jedným z najlepších štatistikom EG, e, jeden teraz najlepších štatistikov EURE, EG pracuje teraz pre Eurostat a pomáha pri spúšťaní rodovej štatistiky v mnohých oblastiach. My máme, my, má, my máme štatistiku z pohľadu eh, rodovej perspektívy v mnohých oblastiach, pokiaľ ide o peniaze, prácu a tak ďalej. A tie údaje sú naozaj hodnotné. A uh, pokiaľ ide o regionálne údaje, prosím, teraz vás odkážem na web stránku EIGE. EG e pripravil štúdiu k, roz, k rodovému rozpočtovaniu a e, zistili sme, že 1% z európskych peňazí v dvoch oblastiach, napríklad pokiaľ ide o štrukturálne fondy, 1% ide ide na dosahovanie rodovej rovnosti. No a pokiaľ ide o digitálny priestor, ja viem, že EIG sa týmito otázkami podrobne zaoberá. Samozrejme, nie sme odborníkmi na všetko. Niekedy máme viac otázok než odpovedí, ale Iste ide o tému, ktorá je prioritou v rámci hierarchie práce EIG. Dovolte mi ešte niečo povedať k falošným správam, k fake news. Ja mám pocit, že to nie je len úlohou EIG bojovať proti falošným správam. EIG má pracovať na vernom obraze nerovností, sú tu, sú tu aj e, ďalšie zdroje údajov, pokiaľ ide o nerovnosť, násilie. Um, my sme my sme už o tom hovorili Možno by sme mali zatlačiť na FRA a umožniť, aby sme zopakovali, aby došlo k zopakovaniu prieskumu. Viete, to nie je jednoduchá vec, respektíve nie je to najekonomickejšia záležitosť opätovne spustiť prieskum k násiliu na ženách, ale ja si myslím, že naozaj potrebujeme tento prieskum, potrebujeme verný obraz, potrebujeme časovo verný obraz ohľadne toho, čo sa deje. My sme vašimi očami a ušami na, v rámci expertného fóra EIGE Prosím, prosím, urobte, čo sa dá, čo vo vašich silách. Mm. Ja si pamätám ešte, že z času na čas sa objavilo určité úsilie zlúčiť túto inštitúciu s nejakou inou inštitúciou a mám pocit, že by to predstavovala obrovskú stratu z pohľadu témy rodovej rovnosti pán Gustafsson. Ďakujem veľmi pekne, pán Gustafsson. Veľmi pekne ďakujem. Ako som slúbil, teraz vystúpim po švedsky. Áno, Edith, už zareagovala na niektoré z otázok. Ja budem pokračovať a prosím, ak náhodou na niečo zabudneme, dajte nám vedieť. Čo je dôležité pochopiť je to, že Edith a ja e, v inštitúte nepracujeme. My, sme, e, my pracujeme v rámci expertného fóra, nemáme preto odpovede na všetky otázky. Ehm, ako povedala Edith, e, my čaká nás veľa práce ohľadne správ, poskytovania údajov a mm, nech sa páči, môžete sa na nás e, obrácať. Ak e, potrebujete určité informácie, alebo môžeme vás odkázať na náš sekretariat, e, opravte ma, ak sa milím, ale myslím si, že pomerne nedávno bola vydaná štúdia, ktorá sa týka násilia online na mladých dievčatách. Áno, teda to je dôležitá téma pýtali ste sa i na ňu a tam práve vnímame a vlastne v celom online priestore vnímame v súčasnosti určitú eskaláciu násilia, násilia, ktorého obeťou sú dievčatá, preto ide o tému, ktorú treba ďalej skúmať, treba na nej ďalej pracovať, treba, treba sa pozrieť na to, o čo ide. Ehm, nie vždy je jednoduché e, vypozorovať e, takýto typ násilia ak mi rozumiete. No a kolegovia, e, ďalej ste hovorili aj o Eurostate. Hovorili ste o tom, že potrebujeme viac štatistiky, spoľahlivejšej štatistiky, ale nezabúdajme na to, že členské štáty Mm, zaobchádzajú alebo riešia jednotlivé e, oblasti iným spôsobom. Preto tu vstupuje do úlohy Eurostat, ktorý koordinuje prácu členských štátov. Pani predsednička uviedla, že tieto informácie možno využiť aj na miestnej a regionálnej úrovni mm, nejde len o odovzdávanie štatistiky z úrovne Eurostatu, ale ide aj o využívanie, lepšie využívanie poskytnutej posunutých informácií na miestnej regionálnej úrovni. Falošné správy, fake news, určite nesmierne dôležitá téma. Možno ma nazvete naivným, ale určite veľký problém s fake news tu je, ale vo finále eh, podľa mňa fake news eh, nám Bitcoin určite nevyhrajú. Čiže všetci my, ktorí pôsobia v rámci sociálnych sietí, aj EG je na sociálnych sieťach, všetci pôsobíme v rámci sociálnych médií a myslím, že to je určitá protiváha eh, falošných správ. Áno, tých faloš, falošné správy existujú, eh, je ich veľa, a, ale sú oblasti, eh, ktorým, v rámci ktorých sa naozaj podarilo bojovať proti falošným správam a podľa mňa sme všetci zodpovední za to, aby sme sa ubezpečili, že to, čo zverejňujeme, je pravdivé, je verným obrazom, že sa všetci budeme, že sa všetci naozaj budeme snažiť bojovať proti falošným správam, že skutočnosť, že falošné správy ovplyvňujú, to vyplýva e, z toho, že, tí, že, že sú ľudia zkrátka, ktorí tomu veria. Takže ďakujem veľmi pekne. Sú to v Instagram. Ďakujem, práve som sa snažila vás nájsť na Instagrame. aby som videla, kde všade ste prítomní ako AIG, na ktorých sociálnych médiách. Ďakujem za ten komplexný prehľad, za veľmi citlivé odpovede Po spoločnosti, ktorá sa opiera o fakty, je naozaj potrebné mať inštitút ako je AIG a zásobovať ho všetkými eh, potrebnými údajmi a faktami, aby sme mohli e, dôveryhodne na európskej úrovni spolupracovať. To je veľmi cenné v tomto ohľade, to, čo ste nám povedali. Už na úvod pri oznámeniach predsedajúcej som povedala, že sme vytvorili pracovnú skupinu, kde je člen z každej uh, frakcie niekto z, z politickej skupiny tohto výboru, aby sme sa presne zaoberali prácou ktorú robí AIG, ako by sme mohli čo najlepšie vytvárať synergie, aby sme najlepšie mohli mať prínos z práce AIG a aby sme sa naopak pozreli aj na to, čo ešte potrebujeme. Často sú to úžasné údaje, ale e, vyvstávajú ďalšie otázky. To ste vo svojej e, prezentácii aj veľmi dobre povedali, že naša spoločnosť sa veľmi rýchlo vyvíja Áno, objavujú sa stále nové otázky týkajúce sa žien a otázky, ktoré sa nás týkajú, sú, alebo teda informácie sú veľmi hodnotné, ale nevždy triafajú ten správny moment. To som si poznamenala. Myslím si, že všetci z nás e, si poznamenali 15. október, čo budú ako novinky v rámci index pre našu prácu. Práve teraz sa zamestnávame otázkami e, týkajúcimi sa vypočutí komisárov, takže mnohé z tej práce, ktorú vy e, realizujete, by mali byť súčasťou našej ďalšej politickej práce. My vám všetkým i nám všetkým si želáme e, navzájom veľa úspechov. Ďakujem vám v mene všetkých za vašu návštevu.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 Genau. No so. <laughs> so. Wir möchten gerne fortsetzen. Budeme pokračovať, kolegovia. Všetci prosím vás, tí, ktorí ste nie zúčastnení budúceho bodu, opustite prosím miestnosť alebo si sadnite. Sme pri ďalšom bode programu, to je číslo 6, e, celkový rozpočtový plán Európskej únie na rozpočtový rok 2020, všetky oddiely. Hneď dám slovo našej spravodajkyni pre, tuto, e, pre to spravodajstvo. Francis, nech sa páči, máš slovo. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade by som rada využila túto príležitosť a poďakovala vám za vynikajúcu spoluprácu, počas uplynulých týždňov. Pracovali sme na tejto správe. Myslím, že sa nám podarilo pokročiť. E, spolupracovali sme na texte a ja dúfam, že budúci týždeň v pondelok budeme môcť hlasovať. Rozumiem teda tomu tak správne, že takto to je naplánované. Ďakujem aj kolegom, ktorí predložili pozmenujúce návrhy. Eh, väčšina, väčšina návrhov sa týkala zlepšenia textu a toho, aby sme sa vyhli duplicite a aby sme text eh, ešte viac vyjasnili a doladili. Ja si myslím, že by to mohlo nastaviť dobrý precedens a ďalšej práce v našom výbore a dúfam, že skúsenosť kolegov je takisto dobrá. Ehm, ja si myslím, že spoluprác, spoluprácou vo výbore sa môžeme ubezpečiť, že skutočne uvoľníme potenciál žien v Európe a že, a že ich podporíme v tom, že budeme riešiť jednotlivé kľúčové otázky, ktoré sa týkajú ich života. Sekretariat nám takisto veľa pomohol na texte a pomohol nám s pozňujúcimi návrhmi. Ja by som im chcela veľmi pekne poďakovať za ich prácu. Um, Veľmi pekne ďakujem za spätnú väzbu, ktorú sme dodnes získali. Budúci pondelok, ako už bolo povedané, sa bude hlasovať po obede potom. Ďakujem veľmi pekne, Francis Fitzgerald. Chcel by sa k tomu niekto vyjadriť? Maria zjavne. Pani Fitzgerald, eh, sekretariátu i všetkým zúčastneným by som chcela len poďakovať a podporiť váš bod, ale aj vám chcem poďakovať. Už som tu 5 rokov a mnohé e, členky vašej strany so mnou spolupracovali. Musím povedať, že osobným spôsobom ste jednoducho naozaj úžasná bojovníčka za práva žien. Pozitívne e, hľadáte kompromisy. Chcem naozaj len, len vrátiť ten vďak, e, tie slova vďaky Ak sa nám naďalej bude dariť takto sp- konštruktívne spolupracovať, vaše slova podporujem, aby sme e, to nechápali ako nejaké mudrlanstvo, ale naozaj doplnenie, tak určite z toho vzíde niečo dobré. Naozaj špecificky vám chcem poďakovať za vašu odbornosť a tak ďalej. Ďakujem. Veľmi dobre sa to počúvam, nejako predsedníčke, že spolupráca dobre e, fungovala takže sa už teším na ďalšiu spoluprácu. E, nech sa páči, máte slovo aj vy. Monika Vanau. Monika bola našou tieňom spravodajkyňou, bohužiaľ nie prítomná, takže ja vystupujem za ňu. Chcela by som poďakovať pani Fitzgerald za odvedenú prácu a Ehm, ďakujem aj ďalším kolegom za spoluprácu. Monika Vana spolupracovala na otázke rodového rozpočtovania a na zakomponovaní rodového hľadiska do e, návrhu rozpočtu a preto by chcela e, povedať následovné. Už sme pokročili v rámci tohto mandátu, podarilo sa nám zabezpečiť si nezávislý rozpočtový riadok vo výške 70 miliónov eur ehm, a mm, podarilo sa nám zabezpečiť e, financovanie vo výške 4000 eur, ktoré budú využité na pilotné programy, programy v, tejto, v tejto súvislosti. No a Chceli sme, eh, chceli sme ešte uviesť, pretože teraz je ten správny moment, tá, tá správna dynamika, aby sme, aby sme budovali aby sme budovali na týchto predpokladoch, pretože samozrejme rozpočet môže mať obrovský dosah na, na rovnosť či nerovnosť. Dosiahli sme veľa, ale čaká nás ešte dlhá cesta. Potrebujeme lepšiu analýzu, potrebujeme čo najlepšie eh, vynakladať prostriedky daňovníkov daňových poplatníkov, chceme, chceme vytvoriť priestor, kde budú rovnaké príležitosti a preto, preto sme chceli povedať, že poprvé rodové, rodové hľadisko musí byť zakotvené vo, v každej časti rozpočtu, Ehm, nielen v tých častiach, kde je to logické a týkajú sa e, pohlaví. Ďalej, e, v rámci investícií treba, treba zaručiť možnosť účasti žien a tieto investície, sa, tieto investície musia ďalej podporovať zrovnoprávnenie pracovného a súkromného života. Potom je tu potom sú tu ďalšie dôležité otázky, ako napríklad účasť žien v rámci pracovného trhu a podobne. A okrem toho je dôležité eh, bojovať aj proti násiliu na ženách a bohužiaľ v tomto rozpočtovom riadku došlo zniženiu nákladov a tie bude treba navýšiť. Ďakujem. Za Moniku Vano, ako jej eh, ako takisto Rakúšanka, môžem povedať, že v Rakúsku Máme na ústavnej úrovni e, ten, e, to genderové rozpočtovanie a práve ako viedenčanka môžem povedať, e, vnímam, ako to má veľké dopady na zamestnanosť mužov a žien. Takže tieto poznámky môžem naozaj len podporiť. Pýtam sa, kto by sa ešte chcel prihlásiť. Inak dám slovo naspäť spravodajkyni, takže nech sa páči. E, chceli by ste niečo povedať zhrňujúco? Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, a som veľmi poďačná za, za tú podporu, ktorú ste mi, vyjad, mi vyjadrili. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí spolupracovali. Podľa mňa ide veľmi dôležité body, pochopiteľne. Samozrejme, je dôležité aj to, aby sme monitorovali aj čerpanie, implementáciu rozpočtu. Je dôležité, aby sme monitorovali, že či skutočne dochádza aj k realizácii, tak ako to bolo naplánované a preto sa v tejto súvislosti musíme, musíme ubezpečiť um, a musíme sa ubezpečiť, že skutočne dochádza mhm. k jednotným krokom tak, ako má, že ne, nepôjde len nejaký teoretický záväzok, ale že skutočne to má aj dosah, má to vplyv aj na jednotlivé fondy a nie je to niečo, čo sa udeje možno len v niektorých vybraných oblastiach. Je to niečo, čo má dôsledky uh, Eh, čo bude mať dosah na pracovnú silu, malé podniky. Je to skrátka relevantné všade, naprieč spektrom. A hovorím, monitorovanie do budúcna je nesmierne dôležité. Äh, Tým pádom sa dostávame, ale zopakujem, eh, čo povedala už Francis, že hlasovanie vo výbore bude v pondelok 39. o 17. hodine tu bude teda zmenený postup, ale všieť, všetci viete, že to súvisí s tým vypočutím. Chcem, aby ste mohli, eh, aby ste boli naozaj prítomní na tých vypočutiach. Takže v pondelok hlasovanie a v rozpočtovom výbore tu bude 14. oktobra 2019. Tým pádom sa dostávam k poslednému bodu programu. Dneska sa to všetko veľmi rýchlo stihlo. Bod sa volá rôzne. Máte k tomuto bodu niečo? Prihlášky do diskusie? Zase, že nie. Budúci týždeň samozrejme. A už teraz asi sme zamestnaní tým, ako pripraviť otázky na vypočutie, ako možno vystúpiť. Takže srdečná vďaka všetkým eh, poslucháčom, posl- poslancom tlmočníkom samozrejme. A e, pekný večer a pekný pracovný týždeň. Das ist eine Punktladung, ja? No, ja, perfekt. <laughs>